Right, good afternoon, ladies and gentlemen. It's Príjemné popoludne, vážení eh, kolegovia. Už je 12 minút po tretej, takže začíname meškať. Tak by som navrhol, aby sme začali dnešné eh, zasadnutie. Takže prvý bod, ak nemáte pripomienky, vyhlasujeme eh, program dnešnej schôdze za prijatý. Pokrade bod 2 mám niekoľko oznámení. 8. 10 Ehm, po, ehm, po vypočutí pánovi Jozefovi Brlovi ehm, vyhlásil tento výbor Máme zatiaľ žiadne informácie, ktoré by sa týkali tohto hearingu. Predseda Sasoli dnes povedal, že nová Európska komisia bude ustanovená možno neskôr, až 1. decembra podľa toho, a koľko času budú potrebovať, koľko času budú potrebovať členské štáty na tie miesta komisárov, ktorí neboli schválení. Keď budú všetci komisári schválení, parlament bude môcť, tak keď budú predložení, my budeme môcť pokračovať s ich preskúmavaním, potom sa určí dátum pre hearingy. Konferencia predsedov sa stretne o tretej dnes, v stredu, pardon, v stredu o tretej a bude rokovať s nominovanou predsedničkou ceste vpred. Chcem poprosiť sekretariat, aby vás informoval, ako náhle budú nové správy. Bod 3 oznámenia predsedu týkajúce sa rozhodnutia koordinárov podľa pravidla 214 rokovacieho poriadku návrh rozhodnutia koordinátor AFETu z 3. septembra je na našej webovej stránke spolu so všetkými ďalšími dokumentmi pre toto stretnutie a bude pripojený k zápisnici z dnešného rokovania. Bod číslo 4 4, 5, 6 a 7 sú body, ktoré môžeme riešiť sporu, lebo sa týkajú našeho posudku posúdenia dohody medzi EÚ a Vietnamskou socialistickou republikou o voľnom obchode. Tieto stanoviská si vyžiada DUA, ale Vypracovali sa v úzkej spolupráci s AFETom. Spravodajcom je pani Vyseler Lima, ktorá je už tu. Je členkou oboch výborov, čo je veľká, výho- e, veľká výhoda. Predniesie, te- e, uvedie teraz stručný pracovný dokument s tými štyrmi návrhmi stanovisk, e, ktoré sa budú zaoberať posúdením rokovaní medzi EÚ a Vietnamom. Potom je to tá dohoda o voľnom obchode, o ochrane investícií. Obidve tieto dohody sú tu zahrnuté. Ešte ja mám jednu technickú poznámku, tu vidím. Od niekoho, nech sa páči, prosím. Áno, nech sa páči. Áno, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za to, že ste dovolili e, tento bod. E, pokiaľ ide o rokovaciemu poriadku, máme tu teda e, prvé zasadnutie výboru AFED. Ide o výbor Európskeho parlamentu a hovoríme s so susedkou krajinou eh, EÚ a zatiaľ eh, Turecko, ktoré, krajina, ktorej dávame milióny eur, napadá svojho, svojho suseda eh, Sýrsko, Sýriu, teda páchajú tam obrovský masaker a chceli by sme povedať, že ak by náš výbor pokračoval vo svojom rokovaní ako zvyčajne, zatiaľ čo situácia je taká, to musíme prijať jasné, zreteľné Eh, stanovisko eh, ako tento výbor eh, AFET Európskeho parlamentu k tejto situácii. Myslím, že mm, európsky občania by nepochopili, keby sme hoci takéto zaujímavé činnosti viedli, ako keby sa nič nedialo, pričom sa tu odohrávajú takéto takéto e, hrozné činy. E, Európska únia je členom NATO, Turecko je tiež členom NATO, takže je potrebné e, sa k tomuto vyjadriť, pretože v opačnom prípade by takéto konanie AFETu bolo úplne nepochopiteľné. V prvom rade to nie je business as usual. Bol som v kontakte s vysokou predstaviteľkou, podpredsedničkou únie ona je dneska v Luxembursku na stretnutí ministra zahraničných vecí a požiadal som kabinet, ako náhle bude, nejaký, že ako náhle bude výsledok zo zasadnutia ministrov dnes v Luxembursku ma budú informovať o obsahu a ja vám to možno už poviem počas tohto rokovania, Mysleli sme si, že by sme možno mohli pozvať aj niekoho z vonkajšej služby k tejto téme už dnes, avšak keďže sú všetci v Luxembursku, nepodari, nebolo by to pravdepodobne tou správnou cestou vpred. Áno, vidím aj, že kolegovia zbierajú podpisy na listy a podobne. Je tu viacero aktivít a ako náhle budeme mať informácie od vysokej predstaviteľky, vás budem informovať a určite zaradíme tento bod do programu na najbližšie rokovanie, pretože dnes to je žiaľ Bohu taká situáciu, že sú dve paralelné stretnutia, takže nemáme rečníka. Rokovanie v Luxembursku ešte prebieha, pretože viem, že náš ukrajinský host je ešte v Luxembursku a možno informácie z prvej ruky vám dá minister zahraničných vecí Ukrajiny alebo Macedónska, možno aj oni o tom už hovorili, ale pokiaľ ide o vašu poznámku, beriem to na vedomie, súhlasím. Dobre, ďalšia technická poznámka, to je nová tradícia v našom výbore v tomto volebnom období. K bodu 3 eh, to sa chcem vyjadriť. Počas zasadnutia koordinátorov 13 eh, správ bolo pridelených, pokiaľ ide o susedskú politiku a k procesu pristupovania. Eh, týchto 13 správ bolo pridelených len medzi tri skupiny, čiže ani ECR, ani ID, ani GUE nemajú žiadne správy. Zasielal som k tomu mail aj predsedníctvu, aj vám a pýtam sa prečo. Yes, yes. And I've already read the email. Áno, dostal som váš mail, prečítal som si ho. A videl som aj návrh odpovede, Pripravoval som to cez víkend, bolo to už poslané skupine ID. Moja odpoveď je už na ceste k vám. Áno, to je francúzsko-nemecká efektívnosť ale dúfam, že potom to bude francúzska rovnosť pre celú skupinu. Sú tam uvedené všetky argumenty. To bolo rozhodnutie politických skupín. Ako viete, máme to pravidlo, že skupiny môžu o tom medzi sebou rozhodnúť. Ja chápem vaše stanovisko, možno sa pamätáte, že som sa aj vyjadril počas stretnutia ako ordinátorov, ale dostanete písomnú odpoveď. Preverte si možno už teraz vaše e-maily. Ako, vy ste mi slúbili, že ste to poslali. Určite môžem ešte deň počkať. Kolega Mariany, na najbližšom stretnutí koordinátorov sa môžete znovu vyjadriť v tejto téme. Dobre? Dobre. Máme ešte nejaké ďalšie technické pripomienky? Nie je to tak, takže prejdeme k bodu 4 a dávam slovo Izabel. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Skôr než začnem, chcela by som mm, sa vyjadriť eh, eh, k tejto dohode a chcela by som skutočne povedať, že dnešný deň sa nemôžeme tváriť, ako keby sa nič nedialo. Bez ohľadu eh, na to, čo robíme, neustále myslíme na to, čo sa odohráva v Sýrii v tejto chvíli. Chcela by som, milí kolegovia, predložiť naše stanovisko k dohode o voľnom obchode medzi EU a Vietnamom a o ochrane investícií. Myslím si, že tieto dohody znamenajú významný mílnik v našich vzťahoch s Vietnamom. Jasná väzba sa už vytvorila medzi partnerstvom a dohodou o spolupráci a máme okrem toho dohodu o voľnom obchode s EÚ a Vietnamom. Obe strany sa dohodli, že budú dodržiavať povinnosti z oblasti ľudských práv. Je dôležité si pamätať, že táto dohoda o voľnom obchode bude ďalším kameňom v dlažbe na budovaní vzťahov s regiónom ASEANu a bude takisto aj modelom pre budúce dohody s objavujúcimi sa novými krajinami. Vietnam je kľúčovým partnerom EÚ v juhovýchodnej Ázii a v ASEANe, najmä, ale nie len v oblastiach, oblasti ako je zmena klímy, udržateľný vývoj, spoločenský, sociálny, ekonomický pokrok a tak ďalej. Vietnam sa snaží o veľmi ambicióznu reformnú agendu v oblasti klímy, E, sociálnych práv a podobne ratifikoval 6 z 8 jas, e, základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Okrem toho som znepokojená stále situáciou v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä v oblasti uplatňovania trestu smrti. Vietnam sa musí pohnúť k e, moratóriu a zrušení trestu smrti. Ľudské práva predstavujú základ kapitoly o obchode a udržateľnom rozvoji, tak posúdenie dopadu dohody treba periodicky vykonávať. Chcem vás upozorniť aj na článok 13 dohody o voľnom e, ochrane in- ktorá vychádza zo spoločných hodnot a záujmov e, aj s ohľadom na rôznu úroveň vývoja oboch partnerov. Ja som presvedčená, že musí existovať mechanizmus riešenia problematických otázok a sporov. Takže v článku 13 E, vidíme takúto možnosť, že by sa spory riešili výborom pre udržateľný rozvoj a obchod. Ak sa to nevyrieši, tak je tu druhý mechanizmus, kde by sme mohli žiadať nezávislý panel expertov, ktorý by preskúmal problematickú oblasť. Z týchto dôvodov, ktoré som tu uviedla, si myslím, že dohoda nám poskytuje určité možnosti, ktoré by nám pomohli dosiahnuť pokrok v oblasti ľudských práv. Jej schválenie otvorí všetky kanály a umožní nám e, efektívne a neustále poukazovať na problémy v oblasti ľudských práv. Pokiaľ ide o dohodu o ochrane investícií, súčasný vývoj na a multilateralizmu sú dôležité nástroje na zlepšenie života ľudí, to je presne jeden z cieľov tejto dohody a to posilnenie e, obchodu, ekonomiku, investícií medzi EÚ a Vietnamom s cieľom udržateľného rozvoja, tak aby sa e, podporovali obchodné investície. Pričom sa dbá na vysokú úroveň ochrany životného prostredia a pracovnej sily v súlade s medzinárodne uznávanými štandardmi a dohodami. Pokiaľ je ochranu ľudských práv, chcem zdôrazniť článok 35 partnerstva a e, dohody o partnerstve a spolupráce medzi EÚ a Vietnamom. Podľa tohto článku strany súhlasia, že budú spolupracovať pri presadzovaní a podporovaní ľudských práv s využitím medzinárodných na, e, zmluv, ktorých sú účastníkmi. Takto máme nástroj na riešenie problém v oblasti LP v súvislosti s ochranou investícií. Táto dohoda má veľkú šancu zlepšiť životnú úroveň, zvýšiť ekonomický rozvoj a stabilitu, právny štát, riadne správanie spoločnosti, udržateľný rozvoj a ľudské práva vo Vietname. Je to aj šanca pre EÚ posilniť svoj cieľ mieru a stability v regióne regióne. Preto si myslím, že schválenie IPA je to, čo treba spraviť. Keď zohradníme tú e, limitovanú dĺžku e, stanovisk, predsa len prídem s pozmenujúcimi návrhmi. Ďakujem AFETu a sekretariatu DROA za ich podporu, ako aj pracovníkom EPP a mojim asistentom. Teším sa na vaše pripomienky a budúcu plodnú spoluprácu. Ďakujem. Thank Isabel Ďakujem, Izabel. Máme ešte niekoľko minút, než príde minister zahraničných vecí Macedónska. Takže dal by som slovo pánu Koculinovi ako prvému. Ďakujem. Veľmi pekne vystupujem za pána Luxmana. Uh už bolo povedané, že určite predložíme niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré sa budú týkať porušovania ľudských práv v krajine. E, trápia nás za, zastrašovanie, uväzňovanie, e, zastrašovanie odborárov, aktivistov v sociálnej či environmentálnej oblasti um, záruky, ktoré ponúka dohoda, je, sú, podľa nás, sú podľa nás nedostatočné. Chýba nám, aj, chýba nám aj určitý harmonogram, určitá cestná mapa. A chceli by sme požiadať preto o veľmi silne nastavený mechanizmus monitorovania situáciu. V krajine treba monitorovať, treba monitorovať situáciu v oblasti uväzňovania politických aktivistov Skutočne treba, skutočne treba pamätať na, na aspekty ľudských práv. A musím povedať, že, chýba, že nám chýba aj vyhodnotenie dopadu, pokiaľ ide o situáciu ľudských práv. Tá mala byť podľa nás pripravená ešte predtým, než, než dohoda vstúpila do platnosti. Takže hovorím, že určite, určite predložíme veľa pozmenujúcich návrhov a tešíme sa na spoluprácu s pani spravodajkyňou. Pekne ďakujem, vážený kolega. Ešte niekto? Pán Rausen? EKR? E e dank u wel, voorzitter. En ook dank aan... Ďakujem. Ďakujem aj kolegyni Lima za toto stanovisko. Veľmi správne poukazuje na ľudské práva to je presne tá oblasť, ktorá nás znepokojuje. Je to oblasť ľudských práv vo Vietname. Vietnam je krajina, kde vládne komunistická strana a od roku 1954 nemali voľ, slobodné voľby, sloboda prejavu, sloboda tlače, sloboda náboženského presvedčenia sú pod veľkým tlakom vo Vietname. Kresťanov s kresťanmi zaobchádzajú ako s ohrozením krajiny, ako niekým na okraj spoločnosti a dokonca im hrozí aj uväznenie. To je realita Vietnamu v roku 2019. Myslíme si, že EÚ musí spraviť viac v tejto oblasti a musí byť dôraznejšia vo Vietname. Dohoda o obchode má v sebe ustanovenie o dialogu, dialog o, ľudskom práva, o ľudských právach a to je veľmi dobré, že to tam je, ale pýtam sa, či to stačí. Stačí to, čo robíme? Nie sú tieto rokovania a rozhovory o ľudských právach bez nejakého výsledku? Nemali by sme v takýchto dohodách o, voľný, o voľnom obchode uh, Nemali sme v týchto dohodách o voľnom obchode mať ustanovenia záväznejšieho charakteru o ľudských právach? To je to, čo by som tu chcel zdôrazniť. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, vážený kolega. Pán Galeb. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Ide tu samozrejme o dohodu o voľnom obchode a dohodu o ochrane investícií. To, je vždy, to ide vždy ruka v ruke. Ak, sa, ak by tu bola položená táto zásadná otázka, či zmeníme túto krajinu v demokratickom duchu, tak tá odpoveď je žiaľ nie. Takáto dohoda o voľnom obchode nezmení situáciu panstva jednej strany a nedosiahneme to, čo si my predstavujeme pod demokraciou a ľudskými právami. Avšak, a to je pre mňa to rozhodujúce, ak by sme túto dohodu neuzavreli, budeme mať lepšie príležitosti na vplyv alebo nie? A aj tu je odpoveď jednoznačná. Ja si myslím, že táto dohoda nám dáva do rúk ďalšie možné e, referenčné body, nejaké základy pre ďalšiu prácu, rokovania a pomocou toho sa nám podarí dosiahnuť to, čo chceme dosiahnuť v oblasti ľudských práv, odborárskych práv, ochrane životného prostredia. Tam budeme mať oveľa viac možností, ak tieto dohody schválime, samozrejme na začiatku to, tú demokratickú situáciu nezmení v krajine, ale ak si zoberieme, že 6 z 8 dohovorov organizácie prá, orga, Medzinárodnej organizácie práce sa ratifikovalo, tak to sú presne tie veci, o ktorých môžeme potom hovoriť. V dialogu môžeme na to stále poukazovať. A to isté platí aj pre rokovania o ľudských právach E, hovorí sa aj o ambicióznych reformách v oblasti ochrany životného prostredia, o tom sa uvažuje a všetky tieto body pre mňa znamenajú to, že keď budeme posudzovať tieto dohody a či ich máme alebo nemáme schváliť, ja poviem, že je lepšie mať takúto dohodu, ako ju nemať. A preto chcem poprosiť tiež o podporu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme pani Lazo ďalšou rečničkou. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som nadviazať na to, čo hovoril kolega Galer. Vieme, aká je politická situácia vo Vietname. Ehm, táto situácia nie je ničím novým a ehm, to, čo je nové, je schopnosť nás ako EÚ um, stotožniť sa, teda, alebo podeliť sa o tieto naše hodnoty, či už ide o udržateľný rozvoj alebo ľudské práva. Jednoducho nemôžeme e, sa otočiť chrbtom k podpisu zmluvy s Vietnamom, pretože e, by sme sa rozhodli, že necháme Vietnam, aby uprednostnil iných partnerov, ktorí sú oveľa menej e, ohľaduplní ako my. Samozrejme, treba dávať pozor na to, aby, sme, aby bola implementovaná táto dohoda ehm, tak, že sa budú implementovať všetky doložky, aby sa vyriešili problémy, ktoré prípadne zistíme. E, tu mám pripomienku k tomu, ako sa e, vypracovávajú a podpisujú tieto, tieto dohody. Samozrejme e, je potrebné presadiť náš pohľad na vec v týchto dohodách a Myslím, že sme najatraktívnejším subjektom z obchodného hľadiska, ktorý by mal presadzovať svoje princípy, ale myslím si tiež, že by nebolo nič horšie, ako neratifikovať túto dohodu, aby sme teda v končnom dôsledku nechali e, Vietnam, aby uzatváral partnerstva s krajinami, ktoré vôbec nemajú um, iný, teda rovnaký postoj ako Európska únia jednak k udržateľnému rozvoju, ale aj k ľudským právam. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Za ID pán Riviere. Pán Riviera. Prepačte. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vietnam, všetci vieme, je vynikajúcou vývoznou platformou pre niektoré čínske výrobky a uzatváranie dohody e, takéhoto charakteru by bolo skutočne e, akousi akýmsi povolením eh, pre Čínu vyvážať bez obmedzení do EÚ, ale chcem sa eh, vyjadriť ešte k jednému bodu, e, ktorý sa tu zdôrazňoval, pokiaľ ide teda o nedodržiavanie ľudských práv zo strany e, Vietnamu a chcem upriamiť pozornosť členov výboru najmä na právo náboženskej slobody. V súčasnosti práve kresťania e, sú mimoriadne postihovaní vietnamským režimom, no a vidíme často že sú e, prenasledovaní kresťania aj v iných e, juhovýchodným e, krajinám v Chcem pripomenúť, že vo Vietname je teda zadržiavaná významná postava kresťanstva v, vo Vietname, takže keby sme E, takýmto spôsobom by sme vlastne mohli sankcionovať režim, ktorý e, neposkytuje dostatok náboženskej slobody. Ďakujem. Už zasa nikto e, nechce v rámci diskusie vystúpiť. Isabel, nech sa ti páči. Oui, je voudrais remercier pour... Áno, chcem poďakovať za vystúpenia kolegov. Mm, teraz sme eh, v štádiu, keď bola podpísaná dohoda a máme eh, k dispozícii mm, prostriedky, ale však len v obmedzenej miere. Samozrejme, vynasnažíme sa mm, použiť všetky páky, ktoré máme k dispozícii, aby sme napredovali čím najrychlejšie, ale netreba zabúdať na to, že dohoda bola podpísaná. Ak by sme eh, to spochybňovali, tak by sa podpis takéto zmluvy mohol presunúť na neurčito. Takže ešte raz veľmi pekne pekne ďakujem za tieto vystúpenia a budem veľmi rada, ak budem môcť spolupracovať so všetkými, ktorí budú chcieť, aby sme, pokiaľ o toto stanovisko, zabezpečili pokrok. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Informovali ma, že zástupca z DG Trade je prítomný medzi nami a z, pa, pán Dali a pán Berc sú tu za ESVČ. Nech sa páči, želali by ste si v rámci tejto diskusie vystúpiť? Pán Delin, ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme za pozvanie na zasadnutie vášho výboru. Vzťahy s Vietnamom sa počas uplynulých rokov zlepšili a bolo to, bolo to vidno aj počas rokovaní o rôznych dohodách, vrátane e, tých dvoch e, dohod, ktorým sa dnes váš výbor venuje. Ale aj ešte tento týždeň dúfame, že e, dôjde k podpísaniu dohody, dohody o rámcovej spolupráci a táto dohoda práve otvorí dvere tomu, aby, aby sme mohli prispieť k bezpečnostným misiám do budúcna. To všetko znamená, že došlo k rozvoju vzťahov a to je dôležité nielen z pohľadu bilaterálnych vzťahov s Vietnamom, ale je to dôležité aj z pohľadu celého regiónu, keďže Vietnam zohráva dôležitú úlohu v rámcu ASEANu. Budúci rok bude regionálnej skupine ASEAN dokonca predsedať. Ale samozrejme, nie všetko je ideálne vo Vietname panuje e, určité napätie, e, spory medzi tými, ktorí sú liberálnejší, otvorenejší a tými, e, ktorí sú konzervatívnejší, ktorí zastávajú tvrdšiu líniu v rámci vlády, ale aj v rámci strany. Veľa vecí preto môže mať vplyv na naše rokovania a my vidíme, že aj rokovania o, tak, o, o, o tomto type dohod pomáha posilniť pozíciu e, reformátorov, tých, e, ktorí si želajú otvorenejší Vietnam. A to je veľmi dôležité. Tak, aby, sme, aby, aby, aby sa tým otvorila lepšia príležitosť aj pre nás šíriť, šíriť naše hodnoty a šíriť naše hodnoty v rámci krajiny. A Pochopiteľne, je tam aj veľa problémov. Téma ľudských práv je rozsiahla a máme tu, prebieha dialog k ľudským právam, ktorý, v rámci ktorého je možné nadniesť jednotlivé otázky vláde pretože v opačnom prípade zrejme vláda by sa neobťažovala diskutovať o týchto otázkach. Ehm, máme nástroje, ktoré pomáhajú vytvárať pákový efekt k rôznym aspektom. Hovorilo sa o dohovore ILO, určite, určite Určite, e, to pomo- určite ratifikácia dohovoru pomohla aj v rámci rokovaní o FTA. A to platí pochopiteľne aj do budúcna, keď e, dôjde k realizácii FTA a IPA e, rozvoj Vietnamu sa udial pomerne rýchlo a vyplávali tam na povrch určité napätia, napätia s tým, ako sa počas toho, ako sa otvárala ekonomika, Nož a to si samozrejme vyžaduje aj e, citlivý prístup e, k využívaniu internetu, sociálnych médií. E, potom, potom je tu otázka, ktorá tu odznela, otázka slobody prejavu. To sú, to sú veľmi ťažké a mnohé pomerne nedávne otázky alebo nedávne témy. A my prostredníctvom doho- dohody a dialogov dúfame, že budeme môcť nasmerovať Vietnam k lepšej e, podpore e, týchto otázok k dodržiavaniu ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne, pán Berc, za DG Trade. Chcete niečo doplniť? Nech sa páči. A Zatiaľ by som chcel eh, pána ministra privítať. Vítajte medzi nami, ale o chvíľočku sa budem komentovať. Takže ja vystúpim po, eh, po anglicky takisto. Naozaj stručne, pretože už tu bolo povedaného toho veľa. Skutočne koncom júna sme dohody podpísali, predstavujú milník v našich bilaterálnych vzťahov. Európske podniky a občania budú mať poprvýkrát e, prínos z preferenčného prístupu k rozvíjajúcej sa ekonomike e, v rámci ASEANu. Dohody Dohody pomôžu k prehlbeniu nášho partnerstva a predstavujú platformu aj pre, pre, pre ďalšie prehlbovanie našich obchodných vzťahov. Je to výborná príležitosť, ako podporiť e, biznis, e, tvorbu pracovných miest. Mm. Vietnam, Vietnam je, je druhým najväčším obchodným partnerom už teraz e, po mm, komisia vykonala dopadovú štá... respektíve zadala dopadovú štúdiu, ktorá sa venovala odstraňovaniu prekážok e, obchodu a štúdia odhaduje, že náš export do Vietnamu sa zvýši zhruba o 30 a, a e, export z Vietnamu k nám zhruba o 20 Čo to všetko by sme mali vnímať do širšej perspektívy, najmä pokiaľ ide o spoluprácu v rámci ASEANu. Ehm, po Singapúre, ako som povedal, je to druhá dohoda o voľnom obchode s krajinou z juhovýchodnej Ázie a treba to vnímať e, aj z pohľadu celkového záväzku voči tomuto regiónu a v porovnaní aj samozrejme s ostatnými veľkými ekonomikami. Ehm, Pochopiteľne to všetko doplňajú aj aspekty týkajúce sa ochrany investícií, ehm, doplňa to potom otázka práv a podobne. Všetko sa to nachádza v preambule a samozrejme aj v rámci osobitej kapitoly podržateľný rozvoj. Tam sa nachádzajú záväzky a povinnosti, ehm, otázky týkajúce sa ehm, pracovných štandardov, hovorí sa tam o multilaterálnych dohôd, o o zapojení jednotlivých strán, e, zodpovednosti veľkých podnikov a samozrejme neopomínajú otázku otázku environmentálnych aspektov. Pokiaľ ide o e, riešenie sporov, Vietnam je už zapojený do, do tohto procesu. Nedávno došlo k pomerne významnému postupu, kroku Vietnam podpísal jeden z dôležitých dohovorov ILO, respektíve podpísal jeden z dôležitých dohovoroch ILO, neratifikoval ho dosiaľ, ide o dohovor o kolektívnom vyjednávaní a mm, ide samozrejme o, o, o niečo, čo bude mať aj dosah a zmenu zákonníka práce Vietnamu. E, oznelo tu otázka ohľadne Číny, či to nie je platforma, cestou prostredníctvom ktorej by sa sem mohli dať čínske produkty. Ustanovenia FTA e, obsahujú veľmi podrobné pravidlá pôvodu. Tam sa popisuje, čo presne je vietnamským produktom, čo presne je produktom z Európskej únie, koľko obsahu, alebo ako vyzerá obsah, e, do akej miery môže byť produkt spracovaný a toto všetko komunikuje, e, prepačte, monitoruje alebo sleduje kapitola ohľadne colnej e, spolupráce. Vaši kolegovia z INTA navštívia už onedlho Vietnam a budú, budú, budú diskutovať o revízii zákonníka práce e, z pohľadu nedávno podpísaného dohovoru ILO vo Vietname. My máme aj dohodu o partnerstve a spolupráci už o tom bolo, už, už to bolo povedané. To je samozrejme tiež súčasťou celého balíka spolupráce. Samozrejme, implementácia je kľúčová. Európska komisia, zvolená predsednička, oznámila vytvorenie e, vytvorenie e, funkcie alebo teda inštitútu hlavného hlavného riaditeľa pre obchod, obchodné dohody, um, pokiaľ ide o FTA a IPA, tak určite vytvoríme prostredie, budeme sa snažiť vytvoriť priestoru, v rámci ktorého sa budeme snažiť o konštitutívny dialog s Vietnamom. Uh, a to je, a to je veľmi dôležité. Nechceme, aby, aby, aby sme nejakým spôsobom opomenuli tento veľmi dôležitý vzťah. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to bolo veľmi dôležitá informácia. Dovolte mi informovať, že návrh stanovisk budú, bude rozoslaný, vám bude rozoslaný čo najskôr. Uh, Lehota na predkladanie návrhov bude 11. novembra o 5. pobede a návrh stanoviska bude e, odprezentovaný 6. a 7. novembra v rámci AFETu. Dobre, takže už sa teraz môžeme presunúť e, k bodu číslo 8. Nikola, nech sa ti páči. Môžeš sa prosím k nám pripojiť tu za predsednícky